nášho programu máme správu od pána Van Dalen, strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018. A prvý rečník je pán Van Dalen ako spravodajca na 4 minúty. Voorzitter, dank u wel. Er valt over het Europese Ďakujem, eh, pani predsednička. Veľmi veľa sa eh, môže povedať o európskej námornej politike, ale ja tak nebudem robiť. Obmedzím sa len na niekoľko kľúčových bodov. Prvým kľúčovým bodom je význam tohto sektoru. 80 svetového obchodu sa eh, uskutočne po mori. Európska flotila predstavuje 41 tohto globálneho trhu. V rámci európskeho trhu 40 všetkého tovaru sa prepravuje loďami.

Čiže je to kľúčový ekonomický sektor, pani predsednička, ktorý musí byť konkurencieschopný na svetovom trhu. Ak to pochopíme, tak potom z toho automaticky vyplýva druhý kľúčový bod a to je e, hospodárska súťaž. Vieme, že krajiny na celom svete využívajú rôzne spôsoby na podporu svojej námornej flotily. Ak to umožníme v Európe, tak potrvá ale niekoľko rokov, kým naše e, krajiny budú, naše naše lode budú plávať. Ak to neurobíme v Európe, tak e, naše lode budú plávať pod vlajkami iných e, štátov, ako je Singapur a podobne a môže to ovplyvniť aj mnohé iné sektory, ako sú spoločnosti v oblasti e, logistiky, financovania, vzdelávania a spoločnosti zamerané na inovácie, technológie a zlepšovanie environmentálnych aspektov. Tieto všetky by utrpeli nenapraviteľné škody, keby nás opustili naše flotily. Preto naša, moja správa vy zýva členské štáty, aby e, vytvorili systémy umožňujúce podporiť e, tieto námorné e, flotily. To znamená, že takéto námorné klastre by mali byť bezpečné aj v dlhodobom meradle. Mám v tejto súvislosti otázku na pána komisára. Kedy Európska komisia vypracuje pravidla štátnej pomoci na námorné, pre námorné prístavy? E, toto malo e, prísť na jeseň, ale neviem na jeseň ktorého roka. A pre mňa je dôležité, aby štátna pomoc bola transparentná, aby e, sme aby sa poskytovala zodpovedným spôsobom. Nemá zmysel podporovať nevyužívané terminály alebo prístavy, ktoré sú zemepisne v blízkosti tretich krajín. Toto by bolo skutočne neúčelné. Pani predsednička, Chcel by som povedať niečo aj o odseku 5 v anglickom texte, kde sa hovorí o vlajkových štátoch. Ja neviem, či to je správna terminológia. Myslím si, že na to neexistuje dobrý výraz, ale je to niečo ako nedostatočný štandard, nedostatočný štandard. Myslím si, že nie sú tu stanovené dostatočné minimálne bezpečnostné normy. Eh, hovoríme o tzv. lacných vlajkách a tieto e, lacné vlajky samozrejme nie sú vždy vhodným vlajkovým štátom. A napokon by som chcel povedať niečo o tom, že e, námorná doprava by sa mala stať atraktívna aj pre mladých ľudí. Vieme, že obyvateľstvo postupne starne a je potrebné urobiť oveľa viac pre našu mládež. Nie je možné začať príliš skoro, pokiaľ ide o informovanie o sektore, o námornom sektore. A preto som rád, že majiteľi a ľudí už začali informovať deti základných škôl o tom, čo sa deje z hľadiska zamestnanosti v sektore námornej dopravy. Toto je vec, ku ktorej by som sa chcel vrátiť ešte neskôr v súvislosti s rozprávou o svetovom obchode. Ďakujem, pán komisár Pibalks. Vážený členovia parlamentu. Chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho veľmi e, vynikajúcu prácu v tejto veci, ktorá je politicky dôležitá. Pokiaľ ide o, o túto správu, Európska komisia ju využíva aj pri vypracovaní stratégie Európa 2020 námorná doprava zohráva významnú úlohu. Stratégia e, dopravy je v popredí e, vývoja hlavných stratégií v Európe. Eh, Lodná doprava patrí k silným stránkam Európy a je len prirodzené, že by sme mali využívať to, čo sme vybudovali v minulosti. Je dôležité pozerať sa aj do budúcnosti. Našim hlavným cieľom je zabezpečiť ďalšie zvýšenie dlhodobej udržateľnosti a výkonnosti európskeho lodierstva. Znamená to efektívne, bezpečné a Eh, environment a ekologické námorné služby. Eh, námorná doprava zabezpečuje kvalitné pracovné príležitosti a podporuje európsku priemyselnú inováciu. Okrem toho máme ďalšie ambiciózne ciele. Komisia vždy zdôrazňovala potrebu globálnych cieľov, najmä znižovanie skleníkových plynov. Hlavná práca na stratégii sa vykonávala ešte pred ekonomickou krízou. Ekonomická recesia nastúpila, ale stratégia stále platí a je potrebné, aby sa používala na to, aby sa zlepšoval medzinárodný poriadok. My nechceme e, protekcionizmus e, a e, nechceme nízko kvalitné lode, ale ide nám o to, aby sme boli dobrými konkurentmi aj našim hlavným obchodným partnerom. Ďakujem výboru aj spravodajcovi za túto prácu. Môžem vás ubezpečiť, že mnohé z týchto vecí sú predmetom pozornosti komisie v súvislosti s mnohými aktivitami na implementáciu stratégie. E, patria sem aj námorné, e, ako, ako odstraňovanie bariér v námornej doprave e, námorná doprava a námorná iniciatíva, to sú veci, o ktorých by komisia mala hovoriť v roku 2011. Okrem toho by som sa chcela zmieniť aj o usmerneniach pre poskytovanie štátnej pomoci v roku 2010. E, tieto e, usmernenia pre túto oblasť, ktoré boli prijaté, ne, e, skončia platnosť v roku 2011 Súčasná e, kríza má svoje dopady aj na e, námornú dopravu a musíme zaujať opatrný prístup. Pripravujeme vykonávacie predpisy na implementáciu stratégie, ktoré uverejníme v lete. Ďakujem veľmi pekne. You, Ďakujem vám, komisár. Teraz máme rečníkov za politické skupiny. Prvý je pán Komucakus, dve minúty za EPP. Ďakujem pekne. Mám s veľkým záujmom som si vypočul pána komisára e, Pibalksa a veľmi pozitívne, pretože sektor námornej dopravy je skutočne dôležitý pre život, pre európske hospodárstvo, povedal by som. A Európska únia má všetky dôvody, aby, aby udržala túto silnú úlohu tohto sektoru a dosiahla vysokú úroveň námornej dopravy. To je tá výzva, pán predseda a milí kolegovia. Musíme si udržať svoju e, vedúcu úlohu v námornej doprave a potrebujeme preto efektívnu odsúhlasenú stratégiu pre námornú dopravu. Správa, o ktorej dnes diskutujeme, a veľkú väčšinu tu rozpracoval e, výbor. Myslím, že ide správnym smerom. Text je bez zmien a skutočne je podľa mňa veľmi dobrý a reaguje na potrebu získania jasnej línie. Prirodzene Európska námorná doprava je dnes pred troma veľkými výzvami. Prvá výzva je, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť aby sme mali dosť kyslíku pre námornú dopravu, ale je dôležité, aby je, sú tu potrebné štátne subvencie, pretože prichádza k nekalej hospodárskej súťaži zo strany tretich štátov. To znamená, štátne subvencie musia byť zachované, lebo je to v záujme udržania konkurencie schopnosti členskej krajín. Druhá výzva je potreba posilnenia a zlepšenia v oblasti vzdelávania je tu jasný ústup zo strany mladých ľudí, ktorí nemajú už taký záujem o toto povolanie, takže je tu potrebná nová dynamická politika. To je niečo, o čo sa musíme snažiť a ja verím, že správa ide správnym smerom. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pán Fleckenstein za socialistov. Tri minúty, prosím. Dve minúty. Pán predsedajúci, milí kolegovia, pán komisár. Vítam to, že v budúcnosti budeme mať stratégiu pre námornú dopravu, aj keď si na hlasovanie budeme musieť ešte chvíľočku počkať. A tiež vítam to, že že to bude ovplyvňovať aj budúcu podobu Bielej knihy o budúcnosti námornej dopravy e, do roku 2018. By bolo teda potrebné stanoviť rámcové podmienky tak, aby náš sektor, sektor námornej dopravy, bol konkurencieschopný v porovnaní s ostatkom sveta. A ja si myslím, že tieto rámcové podmienky by sa mali odvíjať jednak od ekologických štandardov, ale aj od sociálnych štandardov a pravidel, tak aby sme mali kvalitnú námornú dopravu a trochu podrobnejšie k tejto téme. Vieme, že námorná doprava je ekologická, a preto by jedným z našich cieľov malo byť to, aby sme dosiahli, že posilníme túto dopravu a aby sme takto bojovali proti klimatickým zmenám. Som vyslovene za to, aby sme vytvorili akýsi systém podnetov, e, napríklad pre infraštruktúru e, v našich prístavoch, a aby sme poverili Európsku komisiu, aby sa zaoberala tým, čo je možné zlepšiť, vylepšiť na týchto miestach. Ďalej, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, tu by sme mali e, zabezpečiť e, ďalšie udržanie nášho podielu našej námornej dopravy na celosvetovom meradle a preto by Európska komisia mala vypracovať dopadové hodnotenie alebo hodnotenie dopadu E, Severného a Baltského mora a podielu námornej dopravy EÚ. Vieme, že by sme nemali príjmať e, žiadne opatrenia, ktoré by boli kontraproduktívne. A na záver ešte jeden bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. Ide o zapojenie európskych prístavov do siete TEN. Vieme, že námorné prístavy sú veľmi dôležité dopravné uzly a môžu účinne svoju úlohu plniť len vtedy, keď je správnym spôsobom stanovená modalita alebo prepojenie týchto sietí. A tu by som mohol menovať veľké množstvo konkrétnych príkladov. Ale v prvom rade by som rád pogratuloval k tejto správe. My sme sa na nej podielali ale nemali by sme e, príjmať ďalšie pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. A teraz pani Savisár. Ak je prítomná v sále. alebo je tu niekto, kto by chcel e, za vás hovoriť, pani Polsen? E, ja som, pani Meissner, ja som už požiadala o slovo, pani Savisár nie je tu, ale písomne predložila svoju správu. Neviem, či mám hovoriť na jej mieste. Prepačte, mal tu byť rečník za liberálnu stranu, pani Savisár. Ak nie je prítomná, prejdeme k ďalšiemu rečníkovi a potom dáme slovo vám. To je v poriadku. Pokiaľ ja viem, ja, budem, ja mám svoj vlastný čas vyhradený na príspevok ako koordinátorka a pani Savisár predložila písomnú správu a ona ju predložila predsedníctvu. Takže pokračujeme s ďalšou politickou skupinou, so zelenými a potom pani Majsna dostanete slovo. V poriadku, ďakujem. Pán Peset, prosím, za zelený. Merci, monsieur. Ďakujem, e, pán predseda. Skupina e, zelených bez výhrady podporuje správu odporúčania pána Vandalena. E, tento nám predložil vyvážený text, ktorý je výsledkom úzkej spolupráce, ktorú dokázal nadviazať s ostatnými politickými skupinami. Podporujeme túto správu, pretože veľmi dobre podpisu, opisuje výzvy európskej námornej politiky politiky, to znamená veľký nárast námornej dopravy, tak medzinárodnej, ako aj vo vnútri spoločenstva, ehm, ehm, bez toho, že by zabudol na otázky životného prostredia a sociálne otázky. To všetko je súčasťou logiky, ktorú by sme chceli uplatňovať vo všetkých oblastiach ehm, v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Tento text otvára pozitívne cesty na to, aby námorná doprava do roku 2020 mohla eh, sa rozvíjať čo najlepších podmienkách. Vítame predovšetkým eh, boj proti zneužívaniu vlajkových štátov alebo používaniu eh, podštandardných plavidiel. Takisto podporujeme boj proti pirátstvu, ako aj podporujeme vytváranie jednotného európskeho mora, ako aj multimodálne prepojenie medzi prístavmi. Podporujeme zjednodušenie administratívnych pravidiel, pokiaľ ide o vstup a výstup z európskych prístavov. Podporujeme aj vzdelávanie e, pre námorné profesie, celoživotné vzdelávanie a podporujeme aj prioritu venovanú environmentálnym otázkam. Skrátka, všetko, čo ide v tomto smere, v smere podpory sektora námornej dopravy, k e, ktorá je konkurenciou železnic a ciest, bude mať vždy našu podporu. Správa pána Vandalena dobre hovorí o globálnych environmentálnych výzvám, ktorým je vystavená e, námorná doprava a ktorá predstavuje aj odpoveď. Tá, toto je e, uprednostňovaný spôsob boja proti klima, globálnemu oteplovaniu. E, našim cieľom je, aby sa zvyšil zlepšila integrácia námorného e, odvetvia, ale aby sa zapojilo toto odvetvie aj do e, obchodovania s emisiami. Podľa nášho názoru žiadny e, hospodársky sektor by nemal byť výnimkou pri uplatňovaní spoločných pravidiel a to by malo platiť aj pre námornú dopravu, ktorá by takisto mala sa zapojiť do snahy o znižovanie e, globálnych emisí napriek tomu, že ich e, produkuje relatívne menej. Ďak, podporujeme túto správu. Pán Hemen Zague, tri minúty. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, to je eufemizmus, ak povieme, že EU, Únia potrebuje skutočnú stratégiu rozvoja námornej dopravy, pretože toto je najväčšia výzva pre rozvoj našej únie, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Aby táto stratégia bola účinná, musí byť globálna a musí, e, musí k tomu prispieť aj e, námorná doprava. Eh, odmietnutie eh, smernice o liberalizácii na eh, prístavných činností našim parlamentom v roku 2006. Preto musíme napraviť, pokiaľ ide o est réellement Et puis sur le fond, ce ne sont pas toto, pokiaľ ide o zneužívanie týchto vlaj, vlajkových štátov, e, musíme, tieto, musíme proti týmto pred kam bojovať a e, musíme tak robiť aktívne, aby to nezostalo iba na papieri. Okrem toho je potrebné, aby sme plnili aj e, sociálne a iné e, kritéria, pokiaľ ide o e, profesiu námorníkov, pretože e, pokiaľ ide o štátnu pomoc, tak e, táto nepredstavuje e, deformáciu hospodárskej súťaže súťaže, ale túto deformáciu predstavujú e, rozdiely v možnostiach e, a v sociálnej ochrane. Je potrebné zabezpečiť dobré pracovné podmienky. S uspokojením beriem na vedomie, že sa tu hovorí o celoživotnom vzdelávaní e, pracovníkov námornej dopravy. Je to dôležité pre všetkých, čo pracujú v tomto sektore. Takisto e, podporujem dôraz, ktorý sa kladie na e, tento sektor e, je ešte stále e, ovplyvnený príliš e, silným lobizmom. Ako podporiť zamestnávanie v námornom sektore v Európe a ako chrániť e, tieto profesie, ktoré nemajú rovnaké práva v únie, ako zvýšiť e, bezpečnosť e, e, pracovníkov v tomto sektore tu zostáva ešte veľmi veľa práce, ale budeme na tom pracovať spoločne, pretože je nevyhnutné, aby dobrá námorná politika na vysokej úrovni rešpektovala aj týchto mužov a ženy, ktorí často riskujú svoje životy, aby uspokojili potreby ostatných. No. Ďakujem. Teraz madame Rozbach. Európa za slobodu a demokraciu. 1,5 minúty, prosím. Ďakujem. Je to veľmi ambiciózny dokument, ale potrebujeme k tomu robiť zo pár poznámok. Ja súhlasím s tým, aby sme vylepšili štruktúru námornej flotily, ale akým spôsobom treba brať do úvahy, alebo ako treba poukázať na to, že bezpečnosť e, boli tak, bola taká nízka v minulosti a ako vyriešiť aj otázky nákladov v námornej doprave, alebo ako e, môžeme kontrolovať, či nejaká loď sa využíva na obchodovanie s ľudskými bytostiami v EÚ? Chceme dosiahnuť to, aby všetky štáty aplikovali environmentálne pravidlá EÚ, ale je jasné, že mnohé lode a mnohé krajiny e, to budú zneužívať. A čo napríklad v obchode s Afrikou alebo v Indonézii, e, tieto, táto situácia postihuje vážne aj európskych lodiarov vo všetkých pobrežných vodách je potrebné aplikovať environmentálne opatrenia a zabrániť prírodným katastrofám. Musíme posilniť aj pobrežnú dopravu a nie ju oslabovať. A posledná poznámka. Veľa sa hovorí o námornom priemysle a o stavbe lodi a o tom, aký je dôležitý tento sektor a čo potom je eh, s tým E, s tými starými loďami, ktoré sa zasielajú do šrotu, e, alebo ich budeme posielať tieto lode do Indie, kde sa budú potom mm, riešiť s nimi e, nie environmentálnym spôsobom. A teraz pán Marinesku na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európske námorné záležitosti nemôžeme riešiť oddelenie od medzinárodnej námornej dopravy. Európa je veľmi dôležitým obchodným partnerom, hlavne pokiaľ ide o kontajnerovú a osobnú dopravu. Pozícia EÚ v tomto sektore sa ale musí ešte vylepšiť. Potrebujeme vylepšiť aj prípravu a vzdelanie e, pracovníkov v námornej doprave. Treba tiež vylepšiť ich e, životné a pracovné podmienky, keď e, sú na zemi. Európsky námorný priemysel aj tí, kto, teda tí, ktorí stavajú lode, ale aj rybári, tak všetci títo trpia nedostatkom vysoko kvalifikovanej pracovnej sily a um, azijské uh, krajiny ponúkajú oveľa lepšie podmienky a veľmi často sa stáva, že európsky námorníci pracujú radšej pre dubajských alebo iných lodiarov. A táto situácia sa musí jednoznačne vylepšiť. Nemôžeme takto ďalej pokračovať. Európske štáty musia oveľa úzšie spolupracovať, aby mohli harmonizovať štúdie, vzdelávanie, aby využívali dobré skúsenosti, aby zvyšili e, vzdelávanie a formáciu v námorných školách. Ďalší aspekt, bezpečnosť táto niekedy môže ohroziť eh, dobré fungovanie medzinárodnej náprove, námornej dopravy. Vieme veľmi dobre, čo sa deje napríklad pri africkom rohu. Vieme, že operácia Atlanta je úspechom, ale potrebujeme viacej bezpečnosti. Je potrebné, aby vojenské jednotky mali väčší rámec, manevrovací priestor, než teraz, než ho majú k dispozícii. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a pán El Karat Kadraui. Tiež na dve minúty. Eh, Ďakujem. Pán kolega, vážení kolegovia, chcel by som podporiť to, čo povedal pán Falkenstein a aj pán spravodajca. Chcel by som sa pánovi Dalimu poďakovať za jeho vynikajúcu správu. Uh, upozorňuje na viaceré dôležité otázky, predovšetkým na význam námornej dopravy, na ekonomiku, na to, že musíme byť konkurencieschopní na globálnom trhu a že musíme sa postarať o to, aby sektor námornej dopravy zostal konkurencieschopný, ale zároveň trvalo udržateľný. Inými slovami, je potrebné, aby sme zohľadnili rizika z vlajkového štátu. Je potrebné, aby sme to robili za rovnakých podmienok pre všetkých a z toho dôvodu pravidlá štátnej pomoci, ktoré sú už istý čas ohlasované, boli skutočne aj uplatňované. Budeme sa k tomu musieť určite neskôr neskôr vrátiť. Chcel by som teraz povedať niečo o zamestnanosti a pracovných podmienkach. Tento sektor musí byť atraktívny aj pre mladých ľudí. Musí sa tak stať znova a je to veľmi ťažké. Musíme sa naozaj snažiť, aby sme zabezpečili, že mladí ľudia sú oboznámení s kariérnymi vyhľadkami v tomto sektore. Musíme sa na to zamerať. Okrem toho je potrebné zlepšiť pracovné podmienky prostredníctvom legislatívy,

predkladanej aj na základe dokumentov eh, ILO eh, ktoré boli ratifikované. Okrem toho si musíme uvedomiť, aký dopad má námorná doprava na životné prostredie. Je síce relatívne udržateľná, ale možno urobiť ešte oveľa viac. My v Európe musíme v tomto smere zohrať priekopnickú úlohu a musíme podporovať Medzinárodnú námornú organizáciu. Samozrejme, môžeme vytvoriť atraktívnu profesiu len vtedy, vtedy, pokiaľ bude toto povolenie bezpečné. Preto je potrebné e, uplatňovať balíček opatrený na bezpečnú námornú prepravu a musíme takisto podporovať misiu Atlanta na somalskom pobreží. Ďakujem pekne. Teraz je pani Majsna, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako prvá rečnička za liberálnu e, frakciu sa chcem poďakovať pánu Dalenovi. Všetci sme si všimli, že s celým srdcom a dušom e, mu sa venuje e, námornej doprave a my všetci vieme, aká je dôležitá táto oblasť. Vieme, že námorné hospodárstvo za posledné roky pred krízou oveľa viac rástlo ako iné hospodárske oblasti. Námorná doprava tu hrá veľmi dôležitú úlohu a námorný klaster je vo všeobecnosti veľmi dôležitý pre rozvoj Európy. Aj v budúcnosti je aj prognoza, že po prekonaní krízy dopravný sektor bude znovu rásť a zvlášť v námornej oprave. Sú tu veľké výzvy. 90% nášho eh, exportu aj importu ide cez prístavy a je dôležité, ako, by, ako bolo povedano, treba využívať a zapracovať aj prístavy do európskych dopravných sietí. Potrebujeme rast. Keď, budem, keď budeme mať viac dopravy na lodiach, potrebujeme aj ľudí, ktorých budú v tejto oblasti pracovať, potrebujeme kvalitatívne dobré vzdelávanie v celej Európe a takisto musíme robiť reklamu a propagáciu v tejto oblasti, lebo mladí ľudia musia chápať, aké šance majú v budúcnosti v oblasti námornej dopravy. Chceme mať dobré pracovné podmienky, aj to je, to platí pre celú Európu a s tým môžeme všetci súhlasiť. Otázka životná, životného prostredia už bola e, spomenutá. Námorná doprava je veľmi pozitívna, hlavne čo sa týka CO2 takisto aj čo sa týka vypúšťania síry a dusíka. Musíme ďalej pracovať v tomto sektore a vo všeobecnosti v celej Európe. To už bolo povedané a je to veľmi dôležité. Námorná doprava je v medzinárodnej súťaži a my v Európe máme dosť vedúce miesto a musíme si ho zachovať a na to potrebujeme aj štátnu pomoc v jednotlivých prípadoch a musíme spoločne tento sektor ďalej rozvíjať. Takže je to absolút, je, ide tu o budúcnosť námornej dopravy a potrebujeme dlhodobú stratégiu. Ďakujem pekne, pani Majsna. Pán Rike. Pán predsedajúci, ďakujem. Pán komisár, je rozhodujúce, aby sme na európskej úrovni mali ambicióznu námornú politiku, a ktorá bude dlhodobá a tá musí brať do úvahy špecifika tohto sektora a musí odpovedať na výzvy, ktoré pred ním stoja. Námorná doprava je strategickým sektorom pre EÚ z viacerých dôvodov jednak e, akú úlohu zohráva v ekonomickom raste, v zamestnanosti, pokiaľ ide o pozíciu na medzinárodnej scéne vzhľadom na ekologicky održateľný charakter tejto dopravy. Hovorilo sa, že predstavuje 80 obchodnej dopravy e, na svete a táto správa e, pána van Delena jasne naznačuje, akú cestu, akou cestou sa treba vybrať a aké smery máme pre námornú politiku EÚ zadefinovať. My sme s kolegyňou Vlastou vo výbore pre dopravu podporovali to, že EÚ musí konať tak, aby posilnila konkurencieschopnosť námornej dopravy a to predovšetkým tak, že sa zlepšia pracovné podmienky a kariérne podmienky v tomto sektore a nesmie sa tiež zabúdať na cieľ konkurencieschopnosti, schopnosti, ekonomická, udržateľný ekonomický rozvoj, hospodárska súťaž. E, Európska politika a EÚ musí, a Európska námorná doprava musí čeliť aj tým externým nákladom a nesmie zabúdať na environmentálne otázky. Potrebujeme investovať do modernizácie a vylepšovanie prístavných infraštruktúr. To by mala byť naša priorita. Je dôležité, aby EÚ mala zadefinovanú svoju víziu európskej námornej dopravy do roku 2018 Správa pána Fandalena je vynikajúca. Vo výbore dopravy sme ju široko podporili a ja dúfam, že túto podporu bude mať rovnako masívnu aj v parlamente, čo nám dá aj oveľa veľa, veľa síly do budúcich rokovaní. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Rike. A teraz pani Tika, nech sa páči na dve minúty, máte slovo. Ďakujem, pán e, e, predsedajúci. Námorná doprava je veľmi dôležitá pre Európsku úniu vzhľadom na to, že námorný sektor musí čeliť zvyšenej konkurencie schopnosti nielen na úrovni spoločenstva, ale aj na medzinárodnej scéne. A preto zvorazňujeme význam tohto sektora. Rada by som upozornila na to, že ešte existujú členské štáty v EÚ, ktoré sú na čiernom alebo šedom zozname Parížského memoranda a preto vyzývame členské štáty a lodiarov, aby vyvinuli úsilie a aby zmenili ich stanovisko a aby sa dostali na biely zoznam. Vzhľadom na námorné nehody z posledných rokov si myslím, že potrebujeme vo všetkých členských štátov všetkých štátoch, kde je prístup k moru. E, potrebujeme určité spoločné miesta e, rýchlej koordinácie. Potrebujeme túto rozpravu a mali by sme využiť túto príležitosť, aby sme žiadali od komisie, aby využila fakt, že EÚ má priamy prístup k Čiernemu moru, čo je strategická oblasť pre celú Európu. V tomto zmysle by Európska komisia by mala rovnako ako v prípade iných európskych morí vytvoriť koridor, ktorý by šiel aj k Čiernemu moru. Prepojenie medzi Rotterdamom a Konstancou, ktorý prechádza Rínskym kanálom, môže o 4000 kilometrov e, zmenšiť vzdialenosť medzi Čiernym morom a Severným morom. Preto navrhujem členským štátom a Európskej komisii, aby vypracovali prioritný projekt 18 a to čím skôr, hoci e, námorná doprava pre niektorých nemôže, nie, nie je taká dôležitá, ale ja viem, že Európsky parlament žiadal, aby námorná doprava bola začlenená e, do schémy e, systému výmen kvót a teda obchodovania s emisiami a s kvótami. Stojíme pred obrovskými výzvami vzhľadom na hospodárskú krízu a vieme, že aj námorný sektor touto krízou veľmi utrpel je tu zvýšený deficit, pokiaľ ide o nedostatok e, kvalifikovanej pracovnej síly. Potrebujeme, aby pracovná sila v, námornom, v námornej prave bola e, vzdelaná, formovaná, konkurencieschopná. V tomto zmysle potrebujeme zvýšiť mobilitu týchto pracujúcich bez prekážok. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nevidím tu pána Kellyho. A preto odovzdávam slovo priamo pani Ajala. Dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Gratulujem pánovi Fandalonovi, ale aj kolegovi Fleckensteinovi za túto vynikajúcu iniciatívu, ktorá posúva aj iniciatíva Európsko, iniciatívu Európskeho parlamentu v oblasti námornej politiky správa má významné aspekty, ako je podpora prístavom, lodiam, ako aj osobám so zníženou mobilitou. Potreba podpisu dohovoru o pracovných podmienkach Medzinárodnej organizácie pre prácu je veľmi dôležitá. Rovnako tam boli predložené požiadavky pre harmonizáciu sociálnych a pracovných podmienok pracujúcich v tomto sektore. Je tam tiež návrh Eh, na boj eh, proti znečisťovaniu z viacerých eh, zdrojov, napríklad z oxidov, siridusika a tak ďalej. Pani rečnička je prerušená, áno. Tiež v tomto texte sa navrhuje využívanie inteligentných systémov, napríklad satelitný systém Galileo Tiež navrhuje európsky prístup boja proti pirátstvu a poukazuje na význam operácie Atlanta a tiež ukázať na to, že je za, potrebné zabezpečiť alebo dosiahnuť bezpečnostné opatrenia. Tiež treba uznať význam týchto prístavov a uvažovať o suchých prístavoch a vnútorných prístavoch a o ich infraštruktúre. A teraz v rámci Catch the Eye nevidím ešte pána Papa Nikolov. Nech sa páči. Ďakujem. Toto je skutočne ambiciozná stratégia, o ktorej dnes hovoríme, čo sa týka príslušných smerníc. Som skutočne presvedčený o tom, čo už bolo spomenúť, čo hovoril aj spravodajstva, spravodajca našej frakcie za výbor LIBE. Chcem sa pozrieť na veľmi zaujímavú mm, iniciatívu e, dohľadovej siete e-maritime podľa dohovoru vytvorenie takéhoto systému na správu informácií. Toto sa predpokladá a to poskytne možnosť rozoznávania a sledovania jednotlivých lodí, ktoré sa nachádzajú na mori a takisto ich nákladov. Ale napriek tomuto elektronickému prostriedku, neviem, nakoľko je to už vyvinuté, existujú Frontex, možnosti Frontexu. To slúži hlavne teraz boju proti obchodu s ľuďmi. Neviem, čo s tým chce robiť komisia, či sú, majú tu byť nejaké rôzne zodpovednosti pre jednotlivých e, prepravcov, alebo či by mali byť tie informácie prepojené, aby boli lepšie informácie oboma smermi. Ďakujem. Otázka bola jasná. Teraz pán Paskupu, minúta. Ďakujem, pán Chcel by som sa venovať dvom otázkam, o ktorých síce spravodajca hovoril, ale nie dostatočne do hĺbky. sa týka, prvá sa týka pirátstva. Možno, že by naše skúsenosti mali prispieť k pravidlám sebaochrany, ktoré navrhuje IMO na základe skúsenosti z operácie Atalanta. E, Pirátstvo zrejme bude ďalej narastať a Európska únia nemôže e, tieto operácie znásobiť na všetkých trasách, ktoré používa námorníctvo. Okrem toho e, treba zlepšiť prepojenie medzi riečnou, námor, riečnou a námornou dopravou. Treba to prepojiť e, jednak ekonomicky, environmentálne aj politicky. Ďakujem. Thank you, Mr. Pasko. Ďakujem, pán Pasko. Pani Tikao sa prihlasila. Vy ste už síce hovorili, ale nech sa páči, ak máte ešte záujem. Áno, pán predseda, ja by som chcela položiť pánovi komisárovi dve otázky. Prvá otázka Ehm, v súvislosti s tým, o čo žiadame Európsku komisiu v súvislosti s efektívnosťou projektu Marco Polo. Druhá otázka na komisiu. Rada by som vedela, či bude vypracovaný nový legislatívny návrh, pokiaľ ide o úlohu námorných prístavov EÚ v tejto globálnej námornej logistike. Have... Ďakujem. ďalší rečník, ktorý sa hlasí o slovo, je pán Komacakos. Ďakujem, ja som chcel len jednu vec spomenúť. Na začiatku som niečo vynechal, keď som rozprával niečo, čo nemohli si vypočuť prirodzene aj ďalší kolegovia. Tak to chcem spomenúť. Úlohe EMCAK, Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, tá vykonáva veľmi dôležitú prácu. My sme tam s kolegom Jungsom boli, tam sa odvádza skvelá práca, sú veľmi užitoční pre rozvoj bezpečnostnej dopravnej stratégie EÚ. Oni si zaslúžia našu podporu a ja si myslím, že im treba poskytnúť technické možnosti a pomôže to nielen námornej doprave, ale môže to aj iným sektorom pomôcť, ako bolo povedané, najmä vzhľadom na údaje, ktoré sa môžu získať a využívať zo strany Frontexu. Úprimne povediac, EMCA odvádza veľmi dôležitú prácu a treba uznať, aby sme to mali na mysli, keď hovoríme o európskej námornej stratégii. Ďakujem. Ďakujem. Pán komisár nastal čas, aby ste odpovedali na tieto otázky. Vážení e, členovia e, parlamentu, táto rozprava o vynikajúcej správe pána Vandaliho bola skutočne fascinujúca. Naozaj je veľmi ťažké písať správu o všeobecnej stratégii. Stratégia to je nástroj, ktorý má dlhodobú víziu, ale zároveň musí obsahovať koncepciu hlavných bodov. My my v súčasnosti e, pracujeme na vypracovaní cestovnej mapy s tým, aby sme mohli e, dospieť k výsledkom. E, odpoviem na tri konkrétne otázky. Prvá sa týka pravidel štátnej pomoci pre prístavy. Toto je otázka pre DG hospodárska súťaž alebo DG pre konkurencieschopnosť tu je potrebné, aby sa prepojila táto e, aktivita a ja vám nemôžem v skutočnosti o tom poskytnúť viac informácií. Pokiaľ ide o Marco Polo, my sme hovorili o otázkach spojených s európskymi dopravnými sieťami a diskusia o Marco Polo s tým súhlasí. Pokiaľ ide o námorné prístavy, nemáme predbežne pripravovanú žiadnu legislatívu. Ešte raz vám ďakujem, e, pán predseda, za túto E, veľmi plodnú rozpravu. Ďakujem, pán komisár. Teraz nech sa páči, pán spravodajca, pán Van Dalen. Ja, voorzitter, dank. E, dank ook aan alle collega's. Ik denk dat dit rapport een. Uh... Uh, ďakujem, uh, pán spravodajca Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, ďakujem kolegovia. Myslím si, že táto správa je dobrým príkladom spolupráce medzi skupinami. Chcel by som sa zamerať na tri kľúčové témy, o ktorých ste hovorili aj vy. Poprvé, e, životné prostredie. Toto je skutočne kľúčové, pretože sektor námornej dopravy musí byť ekologickejší. Mám tu na mysli napríklad poplatky z bunkrových palív, e, lodných palív a toto je je vec, ktorej sa naozaj treba venovať. A ďalej hovorilo sa tu aj o zelených prístavoch. Myslím si, že to je tiež dobrá myšlienka. E, čiže inými slovami, treba prejsť na ekologickejšie typy dopravy a majú sa znižiť aj prístavné poplatky. E, Ak ste na tom dobre environmentálne, a ľudia to vedia, tak vás odmenia. Ak nie, tak skončíte s prázdnou peňaženkou. A myslím si, že to je vynikajúca myšlienka. A čo sa týka ďalšej témy, jeden z mojich predrečníkov to spomenul, musíme implementovať tretí námorný balíček čo najrychlejšie v rámci členských štátov. Pán e, Tyšal spomenula Parížske memorandum porozumenia. Máte pravdu, inšpekcie sa teraz menia, vychádzajú z rizík, než z myšlienky fixného percenta. Takže opäť, dobre, správanie je odmeňované. Preto by som rád vyzval Slovensko, ktoré nie je ešte na bielom zozname. Poprosím vás, zvýšte úsilie. A potom, čo sa týka údržby lodí, budovania lodí, vieme, že čo sa týka klasifikácie a úradov, ktoré vydávajú klasifikáciu, treba byť veľmi opatrný, pretože musíme zabezpečiť, že pracovné miesta sa nám nebudú strácať. A čo sa týka misie Atalanta, nedávno holandská námorná flotila oslobodila holandské komerčné pravidlo z rúk pirátov, preto musíme zabezpečiť, aby sme tejto misii prejavili podporu, aby nebola osamotená. A napokon by som rád poďakoval komisárovi a vôbec komisii celkovo a dúfam, že naše odporúčania sa zapracujú do vašej cestovnej mapy. Ďakujem. Ďakujem, pán Fandalen. A teraz je rozprava k tomuto bodu uzavrená, uzavretá. O dva týždne budeme hlasovať počas mini plenárneho zasadnutia v Bruseli.